Pokračujeme v našich rokovaniach z dnešného predpoludňa. Veľmi srdečne chcem eh, privítať slovinského zastupcu eh, na naše vypočutie, pána eh, Samo Tereba. Ak nebudete schopní okamžite začať pracovať, tak vám ani nebudem dávať obednú prestávku. slovinský kandidát Maslovo. Nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne, vážení členovia výboru. Teší ma a ctí ma byť pred vašim výborom ako slovinský nominant na členstvo v dvore auditorov. Keďže o, sme sa práve zodpovedáme za prácu v prospech e, európskych občanov, verím, že každý člen by mal mať svoj mandát potvrdení práve priamo volenými zástupcami európskych občanov. Ak potvrdíte moju nomináciu, budem ma len tešiť, že budem môcť byť e, členom dvoru auditorov v zmysle rovnakých etických princípov, e, ktoré dodržiavam i ako člen e, účtovného dvoru Slovenska. Verím, vážení poslanci, že moja kvalifikácia na túto pozíciu je, dobre ilustrovaná v mojom životopise, takže sa už nebudem opakovať. Chcem len preto poukázať na niektoré z tém, ktoré by vám mohli pomôcť pri rozhodovaní. Pokiaľ ide o môj prístup e, k práci vo vašom výbore, verím v maximum interakcie a spolupráce, ktorá je potrebná medzi e, vašim výborom a dvorom auditorov ak ma vymenujete, budem sa stretávať s, výbor, s členmi výboru kont formálne i neformálne, tak ako to teraz robím s členmi slovinského eh, parlamentu v rôznych výboroch. Neviem, v akej oblasti zodpovednosti predseda, eh, ktorú mi priradí predseda eh, Európskeho účtovného dvoru. Určite však budem veľmi ochotný diskutovať všetky otázky z tejto oblasti telefonicky, e-mailom či iným spôsobom. Verím, že by sme mali úzku, mať úzku spoluprácu medzi priamo volenými zastupcami a členmi výboru e, dvora auditorov. Takto lepšie kontrolovať použitie európskych prostriedkov a zabezpečiť, že európsky občania dostávajú za svoje prostriedky e, tú primeranú hodnotu. 9 rokov som pracoval na sú, v súkromnom sektore ako auditor a ďalších 11 rokov v ďalších auditorských štruktúrach. Mám mnoho skúseností z rôznych fáz tejto práce a spolupráce s rôznymi uh, inštanciami. Budem sa uh, zameriavať na audit výkonu, pretože tento typ auditu uh, nám ukazuje, kde sú slabiny, ako možno dosahovať dobré hodnoty za naložené prostriedky. Zameranie sa na hodnoty, ktoré potrebujeme, to bola moja priorita všetky minulé roky. Vždy som sa snažil byť v pozícii e, toho, kto e, je práve auditovaný a e, kladol som si otázku, či lepšie možno plánovať a dosahovať lepšie výsledky. E, zameranie na výsledky, nielen na výkonnosť, zameranie na e, ľahš, ľahšie, lacnejšie zdroje a s rovnakým kvalitou výsledkov napríklad. Otázka, či výkazníctvo je dostatočne transparentné. Myslím si, že z mojej skúsenosti zo súkromného sektoru i verejného sektoru, štátneho rozpočtu, e, agentúr, komún a štátnych spoločností a tiež vďaka spoločným a paralelným auditom s európskymi a inými inštitúciami mi umožňuje vykonávať všetky potrebné úlohy a začať pracovať okamžite po vymenovaní. Teším sa na vaše otázky a budem sa snažiť krátko stručne a presne ich zodpovedať. Ak však budete mať doplňujúce otázky, eh, dajte mi to vedieť a ja pôjdem i do podrobností. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Na rozdiel od predošlých eh, dnešných kandidátov ste sa držali i času. Teraz pán Stas. Ďakujem pekne Kvôli správnosti chcem zdôrazniť, že stály spravodajca pre túto tému je ním kolega Igor Šoltes, keď však e, pán Jereb, keďže je pán Jereb e, krajanom pána Šoltesa, e, vychádzali sme z toho, že by som ja radšej prevzal tento bod. Veľmi spokojne som čítal vaše, nielen písomné vaše odpovede na otázky. Bola to dobrá vec, myslím si, ale takisto vám pozorne načúval pri vašich úvahách. A tu som si všimol nasledovné. Vy tvrdíte, že vaše skúsenosti e, životné e, sú úzko spojené e, s auditom a s členmi vašich, vašeho parlamentu. V prípade Európskeho účtovného dvora máme často dojem, že správy, osobitné správy e, účtovného dvora nevenujú, nedostávajú vždy tú potrebnú e, pozornosť, že nie je tu vždycky ten, vždy ten potrebný follow-up. A preto moja otázka. Máte návrhy na zlepšenia, pokiaľ ide o národné skúsenosti? Ako môžeme e, sa postarať o to, aby sa lepšie využila tá hodnotná práca, ktorá sa tu odvádza? Druhá otázka. Vieme, že EÚ sa vyvíja. Pani Georgieva, komisárka pre e, rozpočet, sa práve o to zasadzuje. Vidíme tu prechod od tradičných e, spôsobov účtovníctva e, k rozpočtovaniu zameranému na e, výkon. Ako by mohol Európsky účtovný dvor a ako by mohol náš výbor prispieť k tomu, aby tento proces e, sa e, zrýchlil, pokiaľ ide o absolutória. Tak prekvapuje nás stále, e, zelení nás neustále prekvapujú, čo sa od nich dokážeme naučiť. Ďakujem veľmi pekne, pán Stasa, za vaše stanovisko, za vaše otázky a názory. Najskôr by som rád odpovedal na otázku o spolupráci s výbormi v parlamente. Aj dvor auditorov alebo dvor auditorov z Slovenska má rôzne skúsenosti s konkrétnymi výbormi a niektoré výbory sú veľmi vďačné a spokojné s úzkou spoluprácou s, s dvorom auditorov. Ďalšie výbory myslia, že sami dokážu e, vykonávať revíziu a revízne správy. Ja si osobne myslím, že úzka spolupráca medzi dvorom auditorov a výbormi parlamentu nevyhnutné a kvôli tomu, a tak ako som povedal hneď na úvod, si želám veľkú pozornosť venovať spolupráci s parlamentom. No vďaka zvýšenej pozornosti, ktorú si zaslúžia osobitné správy dvora auditorov. Rád by som upozornil na písomné odpovede v dotazníku kde sa hovorí o rešpektovaní, rešpektovaní odporúčaní a o tom, že keď tie odporúčania nie sú rešpektované, a tak bude nasledovať e, tá tzv. follow-up revízia. Ako viem, tak európske, Európsky dvor auditorov tiež registruje, koľko odporúčaní bolo rešpektovaných alebo nie. A podľa toho hodnotí follow-up a revízie. No a čo sa týka druhej otázky o podpore rozpočtu alebo revízie rozpočtu, ktorý by bol, ktorá by bola zameraná viac na spoluprácu a dodržiavanie dopisu Európskej komisie a členských štátov, tak dôležité je, že táto otázka mala byť, ak by bola zaradená táto revízia do automatického rozpočtu, tak by sa to veľmi predložilo. A preto ja som podpor- podporovateľom toho prístupu, ktorý má Európsky dvor auditorov dnes. To znamená, osobitné správy o implementácii e, rozpočtu, v ktorých sa hodnotia osobitné kapitoly a konkrétne štáty v jednotlivých oblastiach. Ja, Ďakujeme pekne. Teraz dostávajú slovo členovia výboru. Maximum dve minúty, poprosím. Sarvana ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Pán Jedeb, ďakujeme. Normálne by sa takéto niečo nemalo hovoriť, ale ja jednoducho nemám e, dosť otázok pre vás, keďže som od prvého e, kandidáta nedostal e, vôbec žiadne odpovede. Nechcem odísť na prázdno, tak vám položím tie isté otázky je o niečo veľmi dôležité. To, čo sa vás chcem spýtať, je to otázka veľmi dôležitá. V rôznych prípadoch, ako viete, sme sa pýtali účtovný dvor, aby sme dostali viac špecifických informácií o slabinách v členských krajinách, ich použití prostriedkov a kde sú skutočné problémy tieto e, e, špecifické informácie pre jednotlivé krajiny sú samozrejme v analýze a správach e, sa teraz viac dostali do, do týchto správ. Ale ako to ja vnímam, potrebujeme i ďalšie úsilie v tejto oblasti. Otázka teda znie, ako vy ak budete nominovaní, budete v kolegiu túto tému riešiť, ako to povedete, aby ste nám poskytli viac informácií e, pre jednotlivé krajiny. Kedykoľvek by sa dala tá myšlienka rozšíriť. A ďalšia otázka sa e, e, týka rodovej rovnosti. O tom vy nemôžete rozhodovať, ale máte napriek tomu niečo pre nás, čo by sme, aby sme mohli posúdiť, ako to vnímate. Ďakujem. Ďakujeme. Kolegyňa Ayala Sender je ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som najprv sa spýtať eh, kandidáta na jednu vec, ktorú už spomenul kolega, kolega kolega predo mnou, ktorú žiadame od člena dvoru auditorov, aby e, tu bola vyrovnaná národová rovnosť. Chcem sa spýtať tých siedmých kandidátov, ktorí spoločne s vami sa tu odprezentovali, či medzi nimi bude nejaká žena. Bolo by zaujímavé vedieť, že či jeden z týchto kandidátov, ktoré kandidovali spolu s vami na tento post, bola teda nejaká žena. Ďalej by som sa chcela spýtať na zorganizovanie svojich eh, schopností. Eh, či máte manažerské schopnosti dostatočné, pretože ste hovorili o, vašom, eh, o vašej vojenskej minulosti, že ste dostali až hodnosť kapitána a však neviem, aké to má spojenie s dvorom auditorov, že či takáto vojenská skúsenosť vo vašej krajine vám môže nejak na pomoc v tomto poste. Možno, že vo vašej krajine je tomu nejak e, inak, to som si není istá. A po tretie sa chcem spýtať, e, vy ste veľmi znepokojení, pokiaľ ide o verejný dlh. Chceli by ste ho znížiť, dokonca dostať do záporných čísel. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré, ako veľmi dobre viete, sú niektoré skupiny v rámci Európskeho parlamentu, ktorí vôbec nebudú s týmto súhlasiť, pretože môže sa v podstate presadovať nadbytok alebo na prebytok verejných financí. Takže ja by som teraz chcela vedieť, že či máte e, nejaké nápady, ako preventívne zasiahnuť v oblasti zníženia verejného dlhu, nejaké konkrétne škrty a tak ďalej, pretože je to naozaj veľmi náročné znižovať verejné výdavky v e, štátnej administratíve. Uh, viete veľmi dobre, že je to ošemetná otázka. Zdôraznili ste a ja si tiež myslím, pretože predpokladám, že um, Eh, poznáte eh, dobre túto oblasť, eh, teda zdôraznili ste ešte raz environmentálnu tematiku. Avšak chcel by som trošku vedieť aj viacej. Hovorili ste ako jeden zo vašich troch kľúčových prvkov, ktorých ste v silnej pozícii. Ja by som teda chcela vedieť k tomu viacej. Z účtovného hľadiska a z hľadiska finančnej efektivity, ako by sa mohla táto otázka zlepšiť, ako sa zlepšilo takisto financovanie v tejto oblasti vo vašej krajine. A na záver, Vidím, že e, s veľkým zájmom očakávate aj e, to, e, že súdny dvor by mohol rozšíriť práve právomoci v rámci toho vášho ďalšieho postu. Akým spôsobom podľa vás by sa toto mohlo aplikovať na pôde dvoru auditorov? A chcela by som, aby ste mi odpovedali v angličtine, pretože uh, síce vaša slovenčina je úžasná, ale ja teda po slovensky moc neviem a neviem, ako v budúcnosti budeme spolu na pôde dvoru auditorov uh, komunikovať, takže myslím si, že aj pre vás by bolo užitočné, aby ste vedeli hovoriť aj v inom jazyku ako v slovenčine. Ďakujem. Kolega Zdechovský. Ďakujem, pani predsednička. Eh, mne to kľudne, mm, mne môže kľudne kolega odpovedať po slovinsky, mne to vadiť nebude, ale ako by ste odpovedali na kritiku, že hovoríte len jedným jazykom, nemyslíte si, že toto by mohlo byť handicapom vo vašej krajine? A je pravda to, čo ste uviedli v životopise, tie informácie, spôsob, akým uh, ovládate jazyk, je to vôbec pravdivé? Ako konkrétne chcete po druhé zlepšiť prezentáciu Európskeho dvoru auditorov a jeho prácu? Akým spôsobom chcete vy sám posunúť túto prácu? Máte nejakú víziu? ktorú by ste chceli presadiť na pôde Európskeho dvora auditorov. A tretia otázka, ak budete nominovaní, máte predstavu o oblasti, ktoré by ste sa chceli konkrétne venovať? Kde si myslíte, že v súčasnosti je najväčšia slabina v čerpaní európskych prostriedkov a v ich využívaní. Ďakujem pekne za odpoveď. Kolega Kolege Balčitis, Ďalší je pán kolega Valčitis. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiamas kandidatė. Ďakujem. Ďakujem pani predsednička. Vážený kandidát, áno, vaše skúsenosti sú naozaj e, rozsiahle a e, vaša nominácia určite bola správna smerom k všeobecnej zodpovednosti a vašej výkonnosti. Vy budete však musieť e, zmeniť e, charakter komunikácie, budete komunikovať s členskými krajinami, z inštitúcie Európskeho auditu a vy budete musieť E, svoje postupy koordinovať v budúcnosti. Ako to chcete e, učiniť? A druhá otázka. Aká je najväčšia slabina Slovinska pri čerpaní fondov EÚ? Ďakujem. Ja, danke. Also das Deutsche ist die Relaissprache über das Englisch, deswegen dauert es immer so lang, bis der letzte Satz. Veľmi dlho trvalo, kým som v Nemčine dostala poslednú vetu v Nemčine. Ďalším rečníkom je kolega Liberacký. Ďakujem. Ako by som mal ušetriť čas, tak eh, v prvom rade mám nasledovnú otázku. Normálny postup Eh, účtovného dvora je eh, vyšetrovať chybovosť a robiť eh, namátkové kontroly. Rôzne výbory tohto parlamentu skúmajú výkon. Očakávate možnosť rozvoja kontrol zameraných na výkon, to znamená pozorovať, aké miery sa ciele dosiahli či už je to pred nami alebo za nami, nie len byrokratická e, miera chybavosti. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán kolega Šultes. E, spoštovaný uh, kolega. Uh, drahý kolega, stručne, ale krátka, ale neveľmi ľahká, krátka, neveľmi ľahká otázka. Európsky auditorov dáva veľa odporúčaní, ale mnohé z nich nie sú rešpektované, ale nie, nie sú rešpektované dostatočne. A to sa opakuje z roka na rok. Aký je váš postoj k budúcnosti Európskeho dvora auditorov? Myslíte, že ich kompetencie, e, jeho kompetencie by sa mali e, zvyšovať e, tak, aby mala väčšie právomoci? pri sledovaní dodržiavaní odporúčaní Európskeho dvora auditorov. Ďakujem pekne. Ja, ich habe auch noch eine Frage. Ich bin die letzte auf der Rednerliste. Also wenn man Ihre... Keď sa pozrieme na zoznam rečníkov, keď sa pozrieme eh, na váš životopis a vaše publikácie, je to naozaj eh, veľk, veľmi eh, rešpektovania hodné. A ešte vo voľnom čase ste vydali ešte dve knihy o záhradníctve ako spoluautor, takže ja sa chcem tiež spýtať, neviem, či budete sami alebo s rodinou v Luxemburgu, musíme musieť nájsť asi pre vás robotu ešte prácu aj na večer, aby ste sa vôbec zamestnali. Máte teraz slovo na odpovede. I i could answer in English to your... Ja vás chcem uistiť o tom, že by som na vašu otázku dokázal odpovedať aj po anglicky, ale rozhodol som sa, že budem hovoriť eh, slovínsky, pretože je tu tá možnosť sa vyjadrovať a eh, slovínsky. Okrem toho slovínčina je jedným z úradných jazykov a ľudia vo eh, Slovensku predpokladám, že sledujú toto vypočutie, tak budem hovoriť slovínsky. Čo sa týka rovnosti alebo rodovej rodnosti, tak treba povedať, že slovenská vláda eh, a slovenský kabinet pri Európskom dvore auditorov je z väčšej časti eh, zostavený eh, zo zamestnankyň ako zamestnancov. No a tiež v Slovensku máme rovnaké, rovnaký počet mužov a žien a to všetko by bolo dobré urobiť a zaviesť aj v vedúcich pozíciách Európskeho dvora auditorov a to postupne, keď budú jednotliví delegáti odchádzať do, alebo členovia odchádzať do dôchodku a bude treba ísť nahradiť, to by bolo možné nahradiť alebo vyrovnať zastúpenie mužov a žien. Na otázku pána Sarvamu ja s uvedením, s uvedením jednotlivých krajín o implementácii rozpočtu v osobitných správach. Ja som za to, aby individuálne príklady boli uvádzané príklady dobrých postupov, ako aj príklady nedostatočného alebo nesprávneho využitia európskych, európskych prostriedkov. Nuž a koľko, keď by sme si chceli dávať eh, implementácie eh, rozpočtu na úrovni členských eh, krajín. Potrebovali sme štatistické údaje a to by znamenalo, že Európsky dvor auditorov by potreboval využiť približne 7 krát toľko času na preverenie konkrétnych údajov, aby z ohľadom všetky normy dokázal vysloviť stanovisko k jednotlivým krajinám. Kolegyňa Sender sa pýtala, na moju vojenskú kariéru. Moja vojenská kariéra nebola moja osobná, moje, nebolo to moje osobné rozhodnutie, ale v tom čase e, Slovenská republika, alebo teda Slovensko malo povinný, e, povinný, e, povinnú vojenskú službu a každý muž, ktorý ukončil vysokoškolské vzdelanie, mal musel 6 mesiacov ísť na vojenskú službu a ja som sa sám rozhodol, že keď už ja uh, musím účastníť tejto služby, a tak som išiel na dôstrednickú školu, aby som získal aj a rozšíril si vedomosti. No a čo sa týka verejného dlhu, vidím to ako problém aj v Slovensku, už kvôli tomu, že všetky odvody a náklady, ktoré, alebo náklady, ktoré sa platia na verejný dlh, predstavujú 15 nákladov alebo výdavkov rozpočtu a preto si myslím, že takýto rozsah eh, verejného dlhu už je blízko hranice toho znesiteľného. Čo sa týka samotných maastrických kritérií, treba upozorniť na to, že keď, eh, keď eh, účtovné štandardy budú zavedené, ktoré budú založené na princípe accrual accounting, tak sa bude treba skutočne premyslieť, alebo si treba rozmyslieť, či e, podmienky maastrichtské kritéria sú stále priateľné, pretože zadlženie sa zvyšuje aj kvôli projektom PPP. No a environmentálne revízie a otázky, ako sme s nimi plývali na finančnú e, schopnosť krajín, treba upozorniť na to, že na v základe revízie sme snažili ho zhodnotiť náklady, ktoré by Slovensko malo, keby respektovala odporúčania Európskeho dvora auditorov a zistili sme, že pri inom spracovaní komunálneho odpadu by sme za 3 roky ušetrili len 10 miliónov eur. No a čo sa týka mojich skúseností s revidovaním európskych prostriedkov, by som rád upozornil na to, že momentálne prebiehajú dve revízie európskych prostriedkov pod môjim dohľadom. Jedna sa týka e, nezrovnalosti, ktoré sa objavili v predchádzajúcom, predchádzajúcej, predchádzajúcom výhľade jadročnom rámci a druhá revízia sa týka otázky, ako je Slovinsko pripravené na nové výhľady. Bohužiaľ, revízie ešte prebiehajú a preto e, žiadam o pochopenie, že o obsahu zatiaľ nemôžem hovoriť. Morda, e, gospod... No a pán Liberacký sa ešte pýtal, či v rámci revízie rozpočtu alebo tiež druhých revízijských e, správ, o ktorých ktoré vydáva Európsky dvor auditorov, viackrát alebo viac by sa mali vyjadrovať, či ciele boli dos- dosiahnuté, alebo nie, alebo či boli spôsobené, alebo objavili sa nejaké chyby. No a pritom by som rád upozornil na to, že podrobnejšie správy a informovanie o dosahovaniu cieľov relevantnosti je predmetom osobitných správ Európskeho dvora auditorov, ktoré sa podrobnejšie zaoberajú otázkami, či boli dosiahnuté ciele, e, či opatrenia boli účinné a e, či boli vhodne vynaložené e, európske prostriedky. Vo výročných správach je obsah obmedzený a Európsky dvor auditorov aj v tejto správe upozorňuje na tie hlavné zistenia, ktorý, ktoré sa týkajú tiež otázky hodnosti náležitého, náležitého použitia prostriedkov a rozpočtu. Pán Šolte sa spýtal, nám pýtal na moje stanovisko o právomociach a kompetenciách Európskeho dvora auditorov, e, či ich je potrebné posilniť e, na, v porovnaní sa dvorom auditorov Slovenskej republiky má Európsky dvor auditorov menšiu, menšie kompetencia právomoci. Európsky dvor auditorov môže vydávať e, skôr odporúčania, pričom Národný, Národný dvor auditorov e, v Slovensku môže nariadovať opatrenia, ale bez hľadu na to myslím, e, že príjmaním odporúčaní a follow-up revízií môžeme dosiahnuť tiež rešpektovanie týchto odporúčaní a dôležité, aby Európsky e, dvor auditorov trval na dodržiavaní svojich odporúčaní a tým a ja pritom budem e, sa spoliehať na podporu vášho e, výboru, tak aby činnosť dvora auditorov bola úspešná. Dúfam, že som nezabudol na žiadne otázky. Ak áno, tak eh, mi prosím pripomente, rád ich eh, zodpoviem. No dobre, ešte k môjmu súkromnému životu. Vykonávanie revízií, ale práca na auditorskom alebo dvore auditorov je často veľmi náročná a preto je potrebné uvoľniť sa niekedy a sústrediť sa na niečo iné, No a za tým účelom mám ja záhradku, záhradu, no a starostlivosť o záhradu ma veľmi zaujíma. Zúčastňujem sa rôznych kongresov a aj fotografujem No a preto, a to všetko viedlo k tomu, že sme vydali dve knihy e, s kolegami, ktorými sme chceli e, podporiť a povzbudiť ďalších e, Slovencov k tomu, aby zlepšili okolie svojich a prostredie svojich domov a aby sme išli príkladom a ukázali, že takéto záhrady ešte existujú v Slovensku a keby niekto chcel navštíviť takéto záhrady, tak rád vám odporúčim, odporúčim, ktoré Eh, je skutočne hodné navštíviť. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, dann bekommt der Vyzerá no, to tak, že o slovo sa už nikto nehlasí s kolegou, takže tým pádom odovzdávam slovo ešte pánovi spravodajcovi. Kandidát goed zouden keuren de andere leden van de rekenkamer waarschijnlijk... Mm, pani predsedníčka, ja by som chcel povedať k tomuto kandidátu faktovi, že určití e, e, ďalší členovia e, Európskeho odboru auditorov tak môžu mať takisto radosť z zahraničenia. To, čo ste povedali, Eh, myslím si, že stačilo a teraz eh, by som poprosila, aby sme hneď prešli k ďalšej časti tohto zasadnutia, k zasadnutiu za zatvorenými dverami, aby sme sa mohli rozhodnúť o kandidátoch. Ďakujem pekne. Chceme poďakovať eh, za túto výmenu názorov. Bolo to veľmi poučné, veľmi zaujímavé a určite sa opätovne uvidíme. V každom prípade vám ešte raz veľmi pekne ďakujem. Teraz musím zvoliť volebný výbor. Máme nejakých dobrovoľníkov do volebného výboru? Hlási sa niekto dobrovoľne do tohto volebného výboru? André? Potrebujeme aspoň troch. Troch potrebujeme. Ešte niekto sa hlási za sociálnych demokratov? Dobre, ďakujem. Čiže ešte potrebujeme jedného dobrovoľníka. Die Frau Kollegin ja, also wer jetzt, ja? Pani kolegyňa. Liberacky, gut. Genau, Sie... Pán kolega Liberacky. Dobre, takže vy ste teraz volebný výbor a Neviem, či frakcie by potrebovali ešte trošku času na to, aby sa poradili o poslednom kandidátovi. Nie, vyzerá, že nie. Takže môžeme rovno prejsť k hlasovaniu. Teraz máme neverejnú časť zasadnutia. Pripravíme hlasovanie a vy budete mať teraz čas ešte chvíľočku na to, aby ste mohli konzultovať kandidátov. Keď budete hotoví, tak poprosím vás, aby ste mi dali signál by ste mi dali vedieť a my budeme pokračovať. Takže zatiaľ sa odmočíme, prerušíme schôdzu.